zasadnutie. Vážený pán poslanec Anderson, mali ste technickú poznámku k rokovaciemu poriadku a k priebehu rokovania. Nech sa páči. Anderson, Anderson máte slovo.